Hello everyone, good morning. Želám príjemné predpoludne všetkým. Dúfam, že ste si pripravili hlasovacie karty. Ide o to, že prvé hlasovanie hneď bude elektronické. First of all, I want to prvom rade tu chcem privítať panu Danu Balkárovu, ktorá je predsedničkou výboru pre e, životné prostredie e, dolnej komory Českého parlamentu. Prvé hlasovanie bude o návrhu uznesenia o maximálnych úrovniach reziduí pre acetami pri určitých výrobkoch. Budeme hlasovať elektronicky, týmto hlasovanie otváram. Končím hlasovanie. Toto, tento návrh uznesenia je schválený. Ďalšie hlasovanie sa týka ústnych otázok ohľadom porušovania území Natura 2000. Otváram hlasovanie teraz. Hlasovanie v jednej časti, alebo teda súhrné. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz budeme hlasovať o tej istnej ústnej otázke, ale položenej rade. Otváram hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. Schválené. Teda Tieto ústne otázky kom- ráde boli schválené. A teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska týkajúceho sa pristúpenia Európskej únie ku Ženevskému aktu o Lisabonskej zmluve o označovaní pôvodu a e, zemepisných názvoch. Je to hlasovanie jedno, otváram hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. Aj toto stanovisko bolo schválené. Teraz budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch k aktivite únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu k Lisabonskej zmluve o označovaní pôvodu a zemepisných eh, označeniach. Teraz máme 25, pozmeňova- 25 pozmeňujúcich návrhov ktoré predložil pán Flanagan. Teda, pardon, 25 z nich predložil pán Flanagan, 18 z nich e, sú redakčné alebo lingvistické pripomienky. Ja vám, ja vám chcem pripomenúť, že v smysle pravidla 170 nášho rokovacieho poriadku žiadny pozmeňovací návrh e, nie je prípustný, pokiaľ ide len o jazykovú e, stránku veci a dokumentu, takže túto situáciu by som teraz chcela otvoriť, upozorniť na to, že pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú čistia redakčného e, vzhľadu textu, nebudú akceptované sekretariátom, preto o nich nebudeme teraz hlasovať. A e, teraz k pozmeňovaciemu návrhu 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý 1, jednotka za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 3 za, proti, zdržali sa schválení. 4, EPP bolo za. Tak potom je zamietnutý. Alebo, teda budeme hlasovať znova, dobre, takže kto je za trojku, aj tak zamietnutý. Ďakujem veľmi pekne. 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Konečné hlasovanie elektronicky, otváram hlasovanie teraz. Končím hlasovanie. E, stanovisko je schválené. My sme vlastne takto schválili návrh komisie bez pozmeňovacích návrhov, práve mi hovorí kolegyňa. Dobre, ďalej. Takže toto je tá veľká vec, ktorú máme dneska v hlasovaní. Budeme hlasovať o návrhu správy o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizí Európskej únie v potravinovom reťazci, takže budeme hlasovať o potravinovej legislatíve. Je to správa pani Zomer, e, pozmeňovací návrh 118 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 181 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 184 za, proti, zdržali sa Overíme 184. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 178. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 179 za. Proti. Kto sa zdržal? Overíme 179. Končím hlasovanie. Tento pozmeňovací návrh bol schválený. 182 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý, 183 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý, 185, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, za, schválený. Strana 5. <laughs> Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 3 za, proti, kto sa zdržal, schválený. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválený. Návrh 229, kto je z... Čiže zdvihnutím rúk 229, kto je za, proti, zdržali sa schválený, 230 za, proti, kto sa zdržal? Overíme 230 elektronicky. Končím hlasovanie. Schválený. 231, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 232, 233 a 234 nie, pardon, to už je iné. Takže to len 232 a 233, tie sú identické, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválené. 234 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa schválený. 244 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 245 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 246 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý 247 za, proti, zdržali sa, zamietnutý kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválený 268 za, proti 269 je to na strane 15 pardon 268 tam sa hovorí, že sa nehlasuje. Takže teraz hlasujeme o 269. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 200... Overiť? Dobre, overíme 269. Ja som to čakala. Končím hlasovanie. Páni Jatemaki je za, bez karty, takže je schválený. 270, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 271 za, proti, kto sa zdržal, schválený. 272 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválený. 27 e, e, za, proti, zdržali sa schválení. 286 za, proti, kto sa zdržal schválený. 287 za, proti, kto sa zdržal schválený. 288 za, proti, kto sa zdržal schválený. Blokové hlasovanie 1, to je za, proti, kto sa zdržal, overíme. Hovoríme blokové hlasovanie 1. Končím hlasovanie. Pani Atemaki sa zdržala. Atemaki sa zdržala. Čiže zamietnutý. A niekto nehlasoval, len aby ste vedeli. E, hlasovanie v bloku 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? overíme, či tentokrát zahlasujú všetci. Otváram hlasovanie. Zas, zas niekto nehlasuje. Teraz už hlasuje. Dobre, končím hlasovanie. Hlasovanie v bloku číslo 2 zamietnuté. 289. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 290 292? Nie, 290, lebo... Tak, potom 290, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 292, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 209... Ktorý? Chcete overiť? Mne povedali, že 28 je súčasťou hlasovania v bloku 2. 293, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 294 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. tamto hlasovanie bolo jasné. 296 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 295 za, proti, zdržali sa schválení, 30 za, pardon, 295 je rovnaká ako 30, tam sa mi prevrátila strana, takže 29 za, proti, zdržali sa schválení, 297 za, proti, zdržali sa schválení, overíme 297. Otváram hlasovanie na 297. A pani Jeten Maky hlasuje za. 297. Mm, nie všetci chcú hlasovať, ale dobre, uzavrieme hlasovanie a je zamietnutý. A pardon, nie, nie, nie, schválený, pretože pani Maky hlasovala za. Keď eh, myslím na, tie, na to blokové hlasovanie, tak sa snažím zvážiť všetkých. Ak niekto nechce e, vyjadriť svoj názor v hlasovaní, no tak ten výsledok to potom môže ovplyvniť, aby ste vedeli. Hej. 298, kto je za? Proti? Zdržali sa schválení? 299, e, tam budeme mať ústny pozmeňovací návrh zelených. Je, je niekto proti? takémuto ústnemu, pozmeňovaciemu návrhu? Ak nie, tak budeme hlasovať o 299 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 31 za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 300 prepada. Juri 59 za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 9 za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 10 za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 307. časť 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Alde. Čo? 307 časť 2. Ako sa k tomu staviate vy? Ste proti? Dobre, overíme. Otváram hlasovanie. E, zamietnutý. Vrátane e, hlasovania tematiky Maky. Júri 62, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 313. Máme ústny pozmeňovací návrh, e, ktorý požaduje GUE. Je niekto proti? Ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Ani pani Somer, vy ste proti. Tak potom budete musieť presvedčiť ďalších 5 ľudí. Kto je proti? Teda dobre, tak bez, bez ústneho pozmeňovacieho návrhu o 313 budeme hlasovať bez tohto návrhu bude Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 314 za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 315 za? Proti? Kto sa zdržal? Schválený. 316 za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 317 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 318 za? proti, zdržali sa zamietnutí 319 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 14 za, proti, zdržali sa schválený pozmejací návrh 328 eh, eh, k tým predchádzajúcim dvoch, dvom nemáme hlasovanie. 328 za, proti, zdržali sa, schválený. Overíme 328, otváram hlasovanie teraz. a je uzavreté. Pani Eten Maki má už e, svoju kartu, takže hlasovala s nami, je to schválené, tento pozmeňovací návrh. Prešiel 329, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutá 35, e, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 331, kto je za, proti, zdržali sa schválený 333, No, pardon, 332 za, proti, zdržali sa schválení. 333 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 15 za. E. No, myslím, že to bolo celkom jasné, ale dobre, e, overíme 333 elektronicky. Čo som povedala, že bol zamietnutý, hovorí pani predsednička. Schválený? Lebo EPP hlasovalo rovnako, ďakujem. Čiže možno, ide, možno idem príliš rýchlo, potom sa tie ruky zdvihujú neskôr, neskôr. Kompromis 15, za, proti, zdržali sa schválený 300, 37 za. Nie, o tom nehlasujeme, dobre. Spravedlňujem sa, 339 a 340 Genetické, to je za proti, zdržali sa schválení, schválené. Overíme. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Schválený. 338. Kto je za? Proti? Je to trocha metúce za ALDE. PP bolo za. Bolo za? Proti? Dobre, overíme. Otváram hlasovanie k 338. Možno ste mali v ALDE rozdelené hlasovanie, neviem. Končím hlasovanie. Z je zamietnutý. Teraz budeme hlasovať o 342, 3, 4, 5, ktoré sú rovnaké. Nie. Ukážte mi ruky, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Dobre, no, tak. Takže bol schválený. Boli schválené. 346, e, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 348, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 349, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 350 za, proti, zdržali sa. Overíme 350. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnutý. Júri 69, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Schválený. 352, kto je za? proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 353 a Juri 70, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 355 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Júri 71 za, proti, zdržali sa prijatí. 355 hovorí predsednička, ale ju opravujú. Juri 71 bolo prijaté, čiže 358, kto je za? Proti? Zdržali sa za zamietnutý, 359 za, proti? Zdržali sa zamietnutý. Preveríme. Otváram hlasovanie. A je, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 360, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. Preveríme. 360, hlasuje sa. Otváram hlasovanie a je to. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 361, kto je za? Proti. Zdržali sa. 361 preveríme. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 362 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 363 za proti, zdržali sa zamietnutí 364 za, proti, zdržali sa, preveríme. Končím hlasovanie. Prijaté. E, takže... Ah, I'm sorry. <laughs> Myslela som, že sme niečo preskočili. 366. No. 366. Kto je za? Proti. Zdrali sa. Preveríme. Skoro som povedala, že je to prijaté. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 367 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 368 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Juri 72 za, proti. Aldej za. Povedal by som, že prijaté. Preveríme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 369. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 370. Kto je za? Proti. Zdrali sa. Zamietnutí. Juri 73 za. Proti zdržali sa, preveríme. Končím hlasovanie. Prijatý. ...371, 372, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 373 a 374, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 375 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 39 za, proti, zdržali sa, preveríme. Končím hlasovanie zamietnutá. 376 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 377 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 378 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 379 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 380 za, proti, zdržali sa zamietnutí 384 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ho preveríme. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 382 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 383 za proti, zdržali sa zamietnutí. 381 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí. 390 a 391 za, proti, zdržali sa prijatí. 389 za, proti, zdržali sa prijatí. 393 za, proti, zdržali sa, prijatý. Juri 75, nie, pardon, 394 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 395 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 17, za, proti, zdržali sa, prijatý. 399 9 za, proti, zdržali sa, prija- zamietnutí. 40 za, Takže potom hlasujeme v bloku 3 e, za, proti, zdržali sa, prijatí. Preveríme. A končím hlasovanie. Je to prijaté. Juri 77. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijatý. Júri 78 za, proti, zdržali sa, prijatý. Potom žiadne hlasovanie, 403 a Júri 79 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 404 za, teda 404 za, proti, zdržali sa, prijatý. 405 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 406 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 409 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 410 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 43 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 411 za, proti, zdržali sa prijatí. 414 za, proti, 414 e, za, 414 za, proti, zdržali sa prijatí. 415 za, Preveríme 414. Myslela som, že je to 41, 29, 31, 29, väčšina je za prijaté. 415 e, za, proti, zdržali sa prijatí. Júri 82 za, proti, zdržali sa prijatí zamietnutý. 416 a 417, kto je za, proti, zdrali sa, prijatý. Júri 83 za, proti, zdrali sa, e, zamietnutý. 46 za, proti, zdrali sa, zamietnutý. E, 8 za, proti, zdrali sa, e, zamietnutý, 47 za, proti, zdržali sa prijatí. 418 za, proti, zdržali sa prijatí. Júri 84 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 429 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 429 za, proti, zdržali sa prijatí. Júri 85 za, proti, zdržali sa. Preveríme Júri 85. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijatí. Juri 89 za, proti. Alde je za alebo proti? Za. Povedala by som, že prijaté. Preveríme. Končím. Prijatý. 440, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnutí. 441 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 442 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 443, 444, 445, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 446 za, proti, zdržali sa, zamietnutí zamietnutý. 447 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 450 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 452 za, proti, zdržali sa, prijatý. O, preveríme. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Eh, je to prijaté 53, to je 456, o tom sa nehlasuje. Ale blok eh, nebol prijatý, čiže musíme hlasovať o 53. Bolo mi povedané, že toto je súčasťou hlasovania v bloku 2 keďže sme e, zamietli hlasovanie v bloku 2, tak to znamená, že 453 tiež. Ale keď to chcete napadnúť, pani Kadenbach hovorí, že je to súčasť bloku 2 a sekretariat hovorí tiež to isté. Môžeme sa takto zhodnúť, pani Somer? Je to identické. Teda e, 53 a Júri 91 sú identické a súčasťou hlasovania v bloku 2, čiže to padá. Dobre, ospravedlňujem sa. Ja som hovorila sama so sebou. Ospravedlňujem sa. Takže Júri 91 a pozmeňovací návrh 53 sú identické, sú to súčasťou, sú to súčasť hlasovania v bloku 2. O nich nehlasujeme, lebo to padlo, keď sme uh, zamietli hlasovanie v bloku 2. Čiže teraz hlasujeme o 4, 5, 2, 452. O tom sme hlasovali a bolo to prijaté. Júri 92, kto je za? Proti? Zdrali sa? Prijatý? Štyristo päťdesiat štyri za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 455 a 456 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 457 a Júri 93, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 458 a 459 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 460 a 461 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 400, nie. 464 a Júri 95, kto je za? Proti, zdrali sa, prijatí. 465 za, proti, zdrali sa, zamietnutí. 55 alebo 467, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dobre, 467 hlasujeme elektronicky a končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 468 a 469. Kto je za, proti? Zdržali sa prijatí. 470. Dobre, 470. Kto je za, proti? Zdržali sa prijatí zamietnutý 471 za, proti zdržali sa zamietnutý Júri 97 za, proti zdržali sa prijatý Júri 98 za, proti zdržali sa prijatý 473 za, proti zdržali sa zamietnutý 475 za, proti zdržali sa zamietnutý 477 a Juri 101, kto je za, proti, je to metúce, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. ...477 a Júri 101. Končím. Dobre, je to prijaté. Juri 102, ktoré je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 478 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 479 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 483 proti, zdržali sa, prijatý. 400, mm, preveríme. 483. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kto je za? Zdržali sa zamietnutí. 486 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 487 za, proti zdržali sa zamietnutí. 488 za, proti zdržali sa zamietnutí. 489 za, proti zdržali sa prijatí. 491, 492, kto je za? Proti zdržali sa prijatí. 493 za, proti zdržali sa zamietnutí. 494 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 495 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 496 za, proti, zdržali sa, prijatí. 497 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Juri 106 za, proti, zdržali sa, prijatí. 499 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 500 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 501 za, proti, zdržali sa, prijatí. Juri 107 za, proti, zdržali sa, preveríme. Ste zelení sú proti, zdržiavate sa, dobre, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Takže 502, kto je za? Proti. Zdrali sa. zamietnutí, 503 za. Proti. Zdržali sa. zamietnutí, 504 za. Proti. Zdrali sa. zamietnutí, 505 a 506 za. Proti. Zdržali sa. zamietnutí, 507 za. Proti. Zdržali sa. prijatí. 508 za proti, zdržali sa, zamietnutí. 509 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 510 za, proti, zdržali sa, schválené. 511 za, proti, zdržali sa, schválené. 513, 514 za, proti. Overíme si. Closed. Končím. Schválené. Päťstodvadsaťjedna na ďalšej strane. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Kontrola. Close. Končím hlasovanie, je to zamietnuté. 522 Júri 108, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 524 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kontrola. Končím. Schválené. 526, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 529, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 530, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 532, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 533 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 534 za, proti, zdržali sa, schválené. 535, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 536, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Kontrola. 56. 536. It might be a chance because the greens are in favor. Mohli by sme mať šťastie, pretože zelení sú za. Je to uzavreté, je to schválené. Júri 112 a 537, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 538, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 539 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kontrola. 539. Using. Vote is closed. Za, e, končím hlasovanie, je to zamietnuté. 64. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Kto je za 64? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kontrola 64. Končím. Je to schválené. 66. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 67 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 68 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 69 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 70 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Júri 1 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 71 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 72 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Júri 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 75 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 73 za, proti, zelený. Overíme si 73, pretože nie každý jasne ukázal ruku. Je to schválené. Júri 3 za. Proti. Zdržali sa schválené. 77 za. Proti. Zdržali sa schválené. 76 za. Proti zdržali sa schválené, 74 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 78 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 79 za, proti, zdržali sa, schválené, Júri 4 za, proti, zdržali sa, schválené, 80 za, proti, zdržali sa, schválené, 81 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 1 za, proti, zdržali sa, za, schválené. Júri 5 za, proti, zdržali sa, schválené. 82 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Júri 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 87 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Fisheries 1 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 18, 1 2 za, proti, schválené. 90 za, proti, zdržali sa schválené. 96 za Júri 10, za, proti, zdržali sa schválené. 3 za, proti, zdržali sa kontrola. The vote is closed and it is adopted. Schválené. Júr 11, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 99 za. Proti. Zdržali sa schválené. 98 za. Proti. Zdržali sa schválené. 97 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 100 za. Proti. Zdržali sa schválené. Kompromis 20 za, proti zdržali sa schválené, 107 za, proti zdržali sa zamietnuté, 109 za, proti zdržali sa, zamieta sa, 108 za, proti zdržali sa schválené, 110 za, proti zdržali sa, zamieta sa, 111 za, proti zdržali sa, zamieta sa. SAD a EPP boli proti. SAD a EPP boli proti. 112 za. 112 za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. Juri 13 za. Proti zdržali sa schválené. 5 za. Proti zdržali sa schválené. 122 za. Proti zdržali sa, zamieta sa. 123 za proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, schválené. Júri 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 141 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Júri 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 140 za, proti, zdržali sa schválené 142 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 143 a Júri 21 za, proti, zdržali sa schválené Júri 22 za, proti, zdržali sa schválené Júri 23 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 144 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 145 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 147 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, Júri 24 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 150 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 151 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 149 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 152 za, proti, zdržali sa, schválené, 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 148 za, proti, zdržali sa, schválené, 153 a Júri 25 za, proti, zdržali sa, schválené, 155 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Júri 26 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 154 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 156 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 157 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 158 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, SAD, EPP hlasovali proti 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, overíme si. Show me better. Well, the hands and the vote is... Končím hlasovanie. Zamieta sa. 159 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 160 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 161 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Júri 27 za, proti, zdržali sa, schválené. Júri 28 za, proti, zdržali sa, schválené. Júri 29 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 163 za, proti, zdržali sa schválené. 164 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 164. Bolo to schválené. Je to jednoduchšie, keď poriadne zdvíhate ruky. Júri 31 za, proti zdržali sa schválené, kompromis 22 za, proti, zdržali sa schválené, 170 za, proti, zdržali sa e, schválené, 171 za, proti, zdržali sa schválené, 172 za, proti, zdržali sa schválené, je 175 za, <clears throat> proti, zdržali sa schválené, 174 za, proti, zdržali sa, schválené. Júri 34 za, proti, zdržali sa, schválené. Júri 34, kontrola. EPP bola jediná skupina, ktorá hlasovala proti. Mám dojem, uvidíme. Končím hlasovanie. Je to schválené. 13 za, proti, zdržali sa schválené. 177 za, proti, zdržali sa schválené. Záverečné hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. Pán Hojsling, chcete niečo povedať? E, žiadam o krátku prestávku. Predsednička sa pýta, e, či to má byť prestávka pred záverečným hlasovaním. Ak skupina súhlasí, dobre, dve minúty, dobre, e, dáme vám dvojminútovú prestávku. Nebudeme teda zatiaľ ešte hlasovať. Dve minúty máte k dispozícii. Which is the next one? This one. Supplementary protection certificate, which is, I mean, there are a lot of compromises. Yes. Mm -hmm. so,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 Final vote. Záverečné hlasovanie. Ehm, ste všetci pripravení hlasovať? Otváram teda hlasovanie. And is closed. Končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu stanoviska o dodatkových ochranných osvedčeniach pre liečivá. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené. Strana 4. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené. Strana 7, kompromis 3, za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválené. Strana 10, kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválené. 2,29 až 230 za, proti, zdržali sa schválené. 231, 232 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválené. 23 za. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 1 a 25 za, proti, zdržali sa schválené. 24 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválené. Poznamen, 34 e, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 35 za, proti, zdržali sa, kontrola 35. -ky. 35. 35. Končím hlasovanie. Schválené. 36 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 11 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 12 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 13 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 14 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 15 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 15. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválené. 88 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Možno, ale overíme si to radšej. Zamietnuté. Končím hlasovanie. Kompromis 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 99 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 18 kompromis za, proti, zdržali sa, schválené. 101 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 20, nie, pardon, pred kompromisom 20 bude, máme ešte dva pozmeňovacie návrhy, 118, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený a 119, kto je za, kto sa zdržal, pardon, <laughs> zamietnutý kompromis 20, za, proti, zdržali sa schválený, kompromis 21, za, proti, kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa schválený. Konečné hlasovanie elektronicky otváram teraz. Končím hlasovanie. Schválený. after this is the eye thing that we have to break. Yeah. Okay, so... Dobre, takže budeme teraz hlasovať o návrhu uznesenia Európa, ktorá chráni čisté ovzdušie pre všetkých, Clean Air for All, kompromis 1, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. 37 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 39 za, proti, kto sa zdržal, overíme 39. Končím hlasovanie. Schválený, kompromis 2 za, proti, kto sa zdržal, schválený. Pardon, ešte raz ukážte mi prosím zdvihnutím <laughs> ruky svoje hlasovanie kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa schválený 45 za, proti, zdržali sa schválený 46 za, proti, zdržali sa, overíme 46. -ku. Končím hlasovanie. Schválený. 47 za, proti, tu sa zdržal, zamietnutý 48 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 49 za, proti, zdržali sa schválení. 50 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý. 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválení. 58 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválený. 65 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 66 za, proti, zdržali sa, schválený. 68 za, proti, zdržali sa, schválený. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválený. 74 za, proti, zdržali sa, schválený. 75 za, proti, zdržali sa, schválený. 76 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Hovoríme 76. -ku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 77. Kto je za? proti, kto sa zdržal zamietnutý. Overíte, o, over, chcete overiť? Dobre, 78 za, proti, zdržali sa, schválený. 83 za, proti, zdržali sa, schválení, 82 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 79, 81 ideme overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 79 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 80 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 84 za, proti, zdržali sa schválení. 85 za, proti, zdržali sa schválení. 86 za, proti, zdržali sa Zamietnutý 87. Pán Pedičíny, to nie je ani len váš pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 86. Áno, áno, ale hlasujú tu tri politické skupiny proti to je rozdiel. 87 za, proti, zdržali sa schválení. 88 za, proti, zdržali sa schválení. 89 za, pra, aha, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválení. 93 za, proti, za, zdržali sa schválení. 94 za, proti, zdržali sa schválený. 95 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválený. 100 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválený. 104 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 105 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 106 za, proti, zdržali sa zamietnutí 107 za, proti zdržali sa schválení 108 za, proti zdržali sa zamietnutí 109 za. Dobre, overíme 108. Vrátime sa, za overíme 108. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 109 za. Proti. Zdržali sa. Overíme 109. Alde sa zdržalo, takže má zmysel overiť. Končím hlasovanie. Schválený. 110 za. Proti Zdržali sa schválení. 111 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 112 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 113 za. Proti. Zdržali sa schválení. 114 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Overíme 114. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 115 za. Proti. Zdržali sa schválený. 116 za. Proti. Zdržali sa schválený. 117 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý. 118 za. Proti. Zdržali sa schválený. 119 a 121 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. Končím hlasovanie. Schválený. 120. 120. Pardon. Áno, 120. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 124 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 125 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 126 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 127 za proti, zdržali sa, schválený. 128 za, proti, zdržali sa, schválený. 129 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 130 za, proti, zdržali sa, schválený, ale overíme. Končím hlasovanie schválený. 131 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 132 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 133 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 134 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 135 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 136 za, proti, zdržali sa schválený, 137 za, proti, zdržali sa schválený, 138 za, proti, zdržali sa schválený, 139 za, proti, zdržali sa schválený, 140 za, proti, zdržali sa schválený, 141 za, proti, zdržali sa 141 ešte raz za, proti, overíme. Niektoré skupiny nehlasovali jednotne. Uz, e, končím hlasovanie. Schválený. 142 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválený. 144 za, proti, zdržali sa zamietnutý 145 za, proti zdržali sa zamietnutí 146 za, proti zdržali sa, neviem, overíme. Končím hlasovanie. Schválený 147 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 148 za, proti, zdržali sa za, schválení, 150 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 151 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 152 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 153 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 154 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 155 za, proti, zdržali sa schválení. 156 za, proti, zdržali sa schválení. 158 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 157 za, proti, zdržali sa schválení. 159 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Jednotka za, proti, zdržali sa schválená. Dvojka 2 za, proti, zdržali sa schválená 3 za, proti, zdržali sa schválená, 4 za, proti, zdržali sa schválená, 5 a 6 za, proti, zdržali sa schválené, 7 za, proti, zdržali sa schválená, 8 za, proti, zdržali sa zamietnutá, 9 za, proti, zdržali sa, overíme. Končím hlasovanie. Dobre, schválená. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválený. 13 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 15 za, proti, zdržali sa schválený. 14, 16 za, proti, urobíme to znova, 16 za, proti, zdržali sa zamietnutá. 18 za, proti, zdržali sa schválená. 19 za, proti, zdržali sa schválení. 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 22 za, 22, ten bol stiahnutý, pardon, 20, 20 bola stiahnutá, aspoň na mojom zozname, možno to nemáte vo svojich zoznamoch, preto som ju preskočila. Teraz sme na 22, 22, kto je za? Proti, kto sa zdržal, zamietnutý 23 za, proti, zdržali sa, schválený 24 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 25 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 26 za, proti, zdržali sa, schválený 27 za, proti, zdržali sa, za, schválený 28 za, proti, kto sa zdržal, schválený 29 za, proti, zdržali sa schválení 30 za, proti, zdržali sa schválení 31 za, proti, zdržali sa zamietnutí 32 za, proti, zdržali sa zamietnutí 33 za, proti, zdržali sa schválení 34 za, proti, zdržali sa zamietnutí 35 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Konečné hlasovanie elektronicky otváram hlasovanie teraz. Konči, končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz eh, budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch zriadenie nástroja susedstva rozvojovej a medzinárodnej spolupráce. Takže pozrime sa na to pozmeňovací návrh 28, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. E, blokové hlasovanie, pozmeňovací návrh 29, 26, 25, pardon, 36 a 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa schválené. 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Urob, 31 urobíme znova, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 32, kto je za. Dobre, ale... Dobre, overíme 31. Končím hlasovanie. I uznávam, mala som šťastie, ale stále zamietnutý tento pozmeňovací návrh. Ak mám byť úprimná, tak som si nemyslela, že ho podporia zelený. V 99, v 99% prípadov to je tak. 32, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 30. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 30, T blok, pardon, hlasovanie až po 46, súhlasíte? Áno, dobre, 37 až 46 v jednom bloku, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 47 za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalší blok, 48 až 60? 61? Nie, 60. Dobre. 48 a 60, kto je za? Za tento blok 48 a 60 nie. Povedzte mi, pán Pedicini. Dobre. 48 až 51, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 52, kto je za? Proti, pán Pedicini. <laughs> Dobre, proti? zdržali sa, zamietnuté. Teraz ten blok 53 až 60, dobre? 53 a 60, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Blok 61 až 71, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 8 za, proti, Je niekto za osmičku? Aha, to je zmena. Dobre, proti. Zdržali sa zamietnutí. 9 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 10 za, proti. Zdržali sa schválený 11 za, proti. Zdržali sa. Overíme 11. A aj je za.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 proti, zdržali sa, zamietnutý. 18 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 19 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 23 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 24 za, proti zdržali sa prijatí, 26 za, proti zdržali sa zamietnutí, 27 za, proti zdržali sa zamietnutí. Finálne hlasovanie elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Ďakujem veľmi pekne za vašu spoluprácu pri hlasovaní. Tým končíme o hlasovaní. Teraz máme podujatie s mládežou, to je o 11. Čiže máte krátku prestávku na kávu, ale prosím, vráťte sa pre EYE, eh, e, teda Európsky eh, Európske podujatie mládeže. Eh, odporúčam vám byť tu. Vidíme sa o 11.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

test test test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 Dobrý deň, kolegovia. Je mi potešením e, privítať e, dnes troch zástupcov mládeže, e, ktorí sa zúčastnili podujatia v Štrasburgu pre mládež v júni. Vydanie tohto roku, tohto dvojročného podujatia malo Ehm, účasť 9000 eh, mladých ľudí, aby sme zabezpečili eh, efektívnu následnosť. Biero rozhodlo, že záver to, eh, tohto podujatia by mal byť predložený pre ďalšiu diskusiu v relevantných výboroch parlamentu. Účel výmeny názorov vo forme vypočutia je vytvoriť dvojsmernú komunikáciu medzi mladými Európanmi a Európskym parlamentom aby sa splnil princíp eh, parlamentu, aby, ich, aby boli vypočuté aj ich názory. Eh, následne na tretie vydanie máme eh, tu troch zástupcov, ktorí nám chcú povedať o svojich obavách, predstavách a očakávaniach a je tu pani Vivian Gerger, ktorá bude hovoriť o verejnom zdraví. Následne pani Jade Malian Pradines bude hovoriť o otázkach odpadu a na záver pani Anna Maria Renner, ktorá bude hovoriť o udržateľnosti. Mladí ľudia z celej Európy nás teraz sledujú cez web streaming a e, budeme využívať sociálne médiá, môžete si stiahnuť diskusie na Twitteri alebo na obrazovkách a takisto môžete k tomu prispieť tým, že použijete hashtag Eh, aj 2018, ktorý budete tiež vidieť eh, na obrazovke v miestnosti. Eh, ku každej téme každý z rečníkov predstaví dve predstavy. Budú mať 4 minúty, potom v dvochbytových príspevkoch poslanci zareagujú a potom rečníci budú mať ďalšie 2 minúty, aby zareagovali na príspevky poslancov. Pokiaľ ide o zdravie, ide tu o využívanie sociálnych médií a dopad na zdravie, um, um, medzera v šťastí um, a boj proti uh, detskej obezite. Pani Gerger, máte slovo. Európske zdravotné záznamy a detská obezita. Ďakujem, pani predsednička. Vážení poslanci, vážené dámy a páni, ja vám predložím eh, štandardizovaný eh, európsky elektronický eh, zdravotný záznam, ktorý využívajú zdravotní pracovníci aj jednotlivci. Takýto záznam môže byť definovaný ako systematizovaný zber elektronicky ukladaných zdravotných informácií v digitálnom formáte. Navyše štúdia epidemiologických informácií populácie môže byť vytvorená E, môže byť uľahčená vytvorením takéhoto nástroja. Keďže som e, študentka medicíny, tak e, som videla teda výzvy, ktoré spôsobuje papierové ukladanie záznamov ale aj e, iné problémy. E, dôležité informácie sa strácajú, e, sú predpisované lieky nesprávnym spôsobom a nedorozumenia môžu viesť k fatálnym chybám. Informácie o pacientoch budú ukladané ľahko prenosným systémom, bola by to karta a údaje by boli stále aktualizované zdravotnými pracovníkmi ako aj pacientmi. Pre E, takúto aplikáciu pacient by mal mať prístup k svojim údajom kedykoľvek a môže aktualizovať e, e, teda napríklad záznamy o, o, o, úrovni cukru. Takže tieto informácie môžu zlepšiť porozumenie určitých tém, čiže takýto záznam by mal byť implementovaný najprv na národnej úrovni a potom v Európe. Poprvé, viaceré elektronické e, e, zdravotné záznamy aplikácie už sú na trhu a poskytujú e, široké spektrum výrobkov, ale kvalita, ako aj teda e, sa to ešte e, teda jednotlivci to nevedia dobre používať. Takže takáto aplikácia by mohla poskytnúť centralizovaný zdravotný európsky systém a ďalšiu bezpečnosť pre, zlepšiť bezpečnosť pre európskych pacientov. Sú to anonymizované údaje. To je ďalšia slubná možnosť, ktorá e, by takisto mala byť posúdená v rámci e, GDPR. E, prebiehajúca digitalizácia v medickej oblasti je slubný pokrok a Európska únia by do toho rozhodne mala investovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže ak nám chcete teraz povedať niečo o obezite a potom bude reakcia na obidve témy. Takže moja druhá téma sa týka obezity. Na základe VHO v roku 2008 50 mužov a žien v Európskej únii eh, majú nadváhu a 20 sú obezní. Mm, kombinácia um, uh, nedostatku pohybu, zlého stravovania uh, z toho robí epidémiu. Uh, takže uh, takto to musí byť chápané a takto to musí byť riešené z viacerých perspektív. Prvé opatrenie, ktoré chcem navrhnúť, navrhnúť je nedostatok uh, pohybu po tretina e, dospelých e, sú nedostatočne aktívni, čiže každá spoločnosť by mala poskytovať zamestnancom dve hodiny športovania každý týždeň. Toto by znížilo riziko viacerých e, smrteľných ochorení. Preto navrhujem tri body, e, kde by Európska únia mohla e, zakročiť. E, takže e, posilovne struchy by, a, a, a sprchy by mali byť financované e, na základe spolupráce Takisto bazény by mali byť eh, eh, eh, financované a rôzne ďalšie aktivity, ako napríklad yoga, by mali byť tiež financované. Potom problém nesprávneho zdravovania, to by mohlo byť mm, riešené tým, že budú znížené produkty s nedostatkom cukru, bude to označované, čiže mm, takéto Produkty by mali byť označované na základe semaforového systému. Výrobky s červenou by mali byť e, vymenované online e, s vysvetlením a to by šírilo povedomie o nezdravom zdravovaní e, v populácii. Národné kampane a reklamy by mohli informovať spotrebiteľa ešte lepšie. Teraz nie spotrebiteľ, ale výrobca by mal byť povinný to označovať že výrobca by znišil obsah cukru. Tieto označenia by um, mali byť využívané. Čiže prečo nie financovať zdravotné programy, tak ako bolo vlastne moje prvé navrhované opatrenie s obezitou, keď to má status ako globálna epidémia a jedna z prvotných uh, príčin Eh, úmrtí, takže vás vyzývam, aby ste eh, hľadali riešenie. Ďakujem veľmi pekne, pekne Vivien, vážení kolegovia, elektronický zdravotný záznam, informácie eh, na karte, obezita, financovanie športových aktivít, a označovanie obsahu cukru na úrovni EÚ. To sú veľmi zaujímavé návrhy a teraz vás vyzývam, aby ste sa k tomu vyjadrili. A môj prvý rečník je pán Volken. Ďakujem veľmi pekne. Trošku ma to prekvapilo, lebo som vám to vytval. Takže vítajte dnes v Európskom parlamente a ďakujem za vaše návrhy. Poprvé by som sa chcel vyjadriť k elektronickému zdravotnému záznamu. Myslím si, že to je veľmi naliehavý návrh a naozaj potrebujeme kroky a opatrenia týmto smerom. Ja som z členského štátu, kde ešte stále máme ehm, predpisy na papier a snažíme sa zvládať to elektronicky už viac menej 10 rokov, takže naozaj e, chápem, že e, teda nás čaká tu ešte dlhá cesta. Ale myslím si, že keď zoberieme do úvahy otázky bezpečnosti údajov, ochrany údajov, tak naozaj by sme mali sa pohnúť dopredu a som rád, že v Európskom parlamente diskutujeme o elektronickom zdraví a o týchto témach v rámci rôznych správ a rôznych stanovisk. A v podstate <clears throat> nás čaká dlhá cesta. Sme na začiatku tej cesty, ale keď počúvam od vás, že by sme sa mali zrýchliť, tak to naozaj oceňujem, pretože to zvýši natlak, podľa môjho názoru. Pokiaľ ide o tie e, označenia cukru, obsahu cukru, čiže daň za cukor, takže dúfam, že aj kolega sa k tomu vyjadrí. Myslím si, že ste e, zdôraznili, že musíme urobiť niečo v tejto súvislosti a naozaj Potrebujeme eh, viac eh, návrhov ako len eh, semaforový systém, pokiaľ ide o prísady vo výrobkoch. To je cesta k zvyšovaniu povedomia spotrebiteľov, že ktoré prísady sú v výrobku, čiže koľko tuku, koľko cukru a tak ďalej. Um, takže um, o tom sa diskutuje často, ale nikdy sme nedosiahli k tomu väčšinu. Pokiaľ ide o daň za cukor, myslím si, že to je naozaj zaujímavý návrh, ale možno by ste mohli e, e, zvážiť problém, že Európska únia teraz nemá právomoci v tejto oblasti, čiže zvyšovanie daní je vždy problém. Členské štáty e, si to vyhradzujú ako svoju právomoc, svoju oblasť. Čiže možno ste o tom diskutovali, možno by ste o tom mohli diskutovať na tom podujatí a nájsť na to riešenie. Ďakujem teraz veľmi pekne, pán Líse. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu a za všetky teda vaše príspevky, veľmi to oceňujeme. Ak dovolíte, tak prejdem do rodného jazyka, lebo máme eh, tlmočenie, počúvajú aj Nemci, teda nemecky hovoriaci poslucháči, takže budem hovoriť po nemecky. Ďakujem veľmi pekne za tieto návrhy k prvej otázke. 100% zdieľam váš názor, že potrebujeme európsky systém, e, aby zdravotné údaje boli prístupné e, v akomkoľvek čase, na akomkoľvek mieste. E, je tu silný odpor zo strany členských štátov, aj teda môj členský štát, Nemecko. Pokúsili sme sa o to pri téme práva pacientov, to tam zahrnúť a bol tu obrovský odpor práve zo strany lekárov. Myslím si napriek tomu, že to musíme e, zvládnuť, pretože technika sa nesmie aplikovať nekontrolovane, ale ak si to pacient želá, tak to musíme zvládnuť. Potom otázka, aké sú tie e, námietky a odpory, ako to môžeme prekonať. Myslím si, že práve pri e, u starších lekárov je tu veľký odpor, mladí lekári to vnímajú inak ak máte spriaznených študentov medicíny, tak možno máme šancu tam priniesť novú dynamiku do tej celej témy. K tej druhej otázke, dane, nezávisle od toho, či e, to e, pokladáme za dobré alebo zlé, máme tam jednu veľkú prekážku, pretože nemáme právomoc. Samozrejme, môžeme zaviesť dane, ale v rade to musí byť prijaté jednomyselne a myslím si, že tam máme množstvo oblastí, kde by sme mohli veci vylepšiť. Spomeniem jeden príklad, ktorý e, s ktorým som sa stredol v mojom volebnom okrsku. Zdaňovanie dízlu pre e, farmárov e, vedie to k skresľovaniu hospodárskej súťaže a tak ďalej. S väčšinou by sme to museli prijať. Členské štáty by museli urobiť rozhodnutie. Bolo by to dobre. Celkom som to nepochopil, neviem odkiaľ pochádzate, ale e, samozrejme toto treba presadiť vo v členských štátoch. Ak Európska únia musí, chce konať, členské štáty musia byť ochotné prejsť e, od jednomyselnosti k väčšinovému hlasovaniu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Eichhout. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše návrhy a za vaše myšlienky. Viaceré z tých tém, ktorý, ktoré ste spomenuli, eh, už sme o tom diskutovali tu, ale niekedy eh, sa dostanete do politického sporu, ako vždy v politickej arane a niekedy eh, odpor je na strane členských štátov, ako povedal môj predrečník, že pre elektronický záznam, teda zdravotné zariadenia, o tom sa diskutovalo a myslím, že v Európskom parlamente Eh, by sme to urobili, ale existuje odpor a doteraz sme neprekonali um, tento odpor na úrovni členských štátov, čiže toto by bolo výborné, keby ste aj tu napomohli eh, na úrovni členských štátov, lebo to je eh, jediný spôsob pre európsku legislatívu. Pokiaľ ide o obezitu, je to zložitejšie. Pokiaľ ide o tie fondy, Eh, je to hodnotné, ale či by to mal byť Európsky fond, tam neviem, lebo nie je až toľko európskych financií a znovu aj tu sa stredávame s odporom, eh, keď krajiny majú prispievať viac do Európskej únie a je to len, eh, teda je to nedostatok európskych financií. Myslím si, že bolo zmysluplnejšie pokúsiť sa e, vyriešiť to na e, úrovni členských štátov. Nemôžeme všetko e, vyriešiť na úrovni EÚ. Pokiaľ ide o zdaňovanie, už kolegovia veľa povedali, ale naozaj si myslím, že toto je jedna z tých veľkých tém, o ktorých treba diskutovať vždy. Je tu taký reflex, keď krajiny povedia, že zdaňovanie to je národná záležitosť a vyriešiť to, tak sa dalo nedomyselnosťou, ako povedal Peter Lisa, ale to je politická diskusia, lebo keďže Európska jednoducho, Európa nie je schopná mať výsledky pri zdaňovaní, tak výsledok je, že pri viacerých týchto otázkach sa platí menej a menej daní. Spoločnosti platia stále menej daní v Európe, čiže rok po roku e, úrovne zdaňovania pre spoločnosti sa znižujú a výsledok je, že práca sa zdaňuje viac, respektíve sú tu škrty pri výdavkoch, čiže toto je zásadný problém pre Európu. Musíme to vyriešiť a som rád, že e, nastolujete túto otázku, ale na teraz toto bude národná diskusia, či budú dane za cukor. Vieme, že niektoré členské štáty o tom diskutujú, chcú, chcú to urobiť. Bolo by to lepšie na európskej úrovni, ale jednoducho to nie je možné. No a potom, pokiaľ ide o tie semafory, niekedy um, musíte preukázať, že je politický boj v parlamente. My zelení sme vždy boli za označovanie na potravinách, ale e, e, prehrali sme v parlamente, lebo tam boli konzervatívci, e, ktorí boli proti. Čiže ak toto chcete, tak buďte si vedomi toho, že konzervatívni budú proti. No, musíte ukázať, že parlament je politická arena a musíte ukázať, ľudia znervoznia, keď e, sa o tom hovorí. Ale to je tá zábava v parlamente, že sú tu politické rozdielnosti a e, treba to ukázať. Konzervatívci aj veľa vecí prehrali, prehrali kvôli zeleným, takže je to... E, rovnováha. Nuž, e, takže e, tento semaforové, tam sme prehrali, ja som bol tieňový spravodajca, ďakujem veľmi pekne E, ja som vám ešte zabudla povedať, že každý máte dve minúty rečníckého času k dispozícii. Pani Kadenbach, e, ja by som sa chcela veľmi srdečne poďakovať za e, prezentácie, ktoré ste predniesli a chcem sa vyjadriť k semaforovému označovaniu. Ja som presvedčená, že v Európe máme jedný z najlepších štandardov jednu z najväčších bezpečností potravín na svete. Ale pokiaľ ide o rôzne látky v potravinách, ide vždy o to, aký podiel e, je ich v potravinách. Ale semafor to nevyrieši, pretože nie každá potravina, ktorá by bola označená červenou farbou, je sama o sebe zlá. Ide o kombináciu rôznych látok a potravín. A aby sme sa vedeli informovane rozhodovať, musíme začať skôr. Samotné označovanie určite nestačí. Som hrdá na to, že v parlamente sa nám podarilo zaviesť označovanie aspoň pre balené e, potraviny. Ale potrebujeme mm, ešte niečo viac. Už od detstva musíme ľudí vzdelávať, musíme e, zavádzať určitú potravinovú gramotnosť. E, každý musí vedieť, že napríklad pomarančový žús sam, sam o sebe je zdravý, ale pomaranče majú vysoký podiel cukru. A neželám si, aby čerstvo vytlačený, e, čerstvo vytlačená pomarančová šťava niesla označenie červenou, keby sme zaviedli semafory, pretože i keď má vysoký obsah cukru, nie je to nezdravá potravina. Ľudia musí byť ale lepšie vzdelávaní, musia si uvedomovať, z čoho pozostáva zdravý životný štýl. Napríklad pohyb. Mnohé členské štáty majú už veľa športových programov. E, vedia, že mladí a deti sa veľmi málo pohybujú, ale napriek tomu naše školy a škôlky sú vybudované tak, že nemajú priestory na pohyb, na to, aby sa mohli deti hýbať. Toto je aj národná úloha, implementovať všetky tieto poznatky, ale nič nehovorí proti tomu, aby Európska únia takisto niečo e, financovala, keď má na to peniazy to sa dá kombinovať napríklad aj s lepšou integráciou, integráciou. Tímové športy ako futbal napríklad prispievajú k lepšej integrácii osôb. A to potom plní e, tú zdravotníckú požiadavku, ale zároveň sa tam pracuje aj na aspekte integrácie detí, ktorí majú, ktoré majú e, iný materinský jazyk, iný pôvod ako e, väčšina detí. Pán Hansen. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé prezentácie. Vy ste navrhli veľmi užitočné veci, najmä pre takých uh, ako my alebo vy, ktorí cestujú veľa po Európe. Ak máte doma ošetrujúceho lekára a idete napríklad na univerzitu alebo do Bruselu sem, tak máte problémy s presunom všetkých svojich zdravotných záznamov. Čiže naozaj ten váš Um, ten váš návrh v tomto ohľade je dobrý, ale samozrejme nie je to také jednoduché, pretože členské štáty len zdráhavo sa delia o informácie o svojich existujúcich systémoch, sú nedôverčiví k rôznym ehm, novým systémom, ktoré ešte nepoznajú. Je teda potrebné prekonať určitý odpor vždy, ale napriek tomu váš návrh je užitočný. Pokiaľ ide o obezitu, čo navrhujete v boji proti obezite, ja som nebol v minulosti v Európskom parlamente, nie som tu tak dlho ako niektorí iní poslanci, ja som nemohol hlasovať o semaforovom systéme označovania, ale chcem mm, trošku nadviazať na pani Kádenbach. Buďme opatrní, pretože napríklad olivový olej, je to niečo, je to zlá potravina? Určite nie, ak e, neskonzumujete denne liter olivového oleja, čo asi nikto e, nerobí, ale olivový olej by dostal e, červenú určite, pretože má vysoký obsah tuku. A takisto Coca-Cola Light e, je nezdravá, obsahuje aspartam, ale napriek tomu by kola mohla dostať zelenú e, farbu v semaforovom systéme a to určite neodporúčame, aby ľudia konzumovali coca cola Light. V Luxembursku sme e, vyskúšali už zdaniť cukor, ale všetky politické skupiny sa rozhodli, že to nie je správna cesta, pretože Ľudia by nemali byť trestaní nejakou daňou, mali by byť radšej vzdelávaní. V luxemburských školách bolo možné kúpiť na, si napríklad iba Coca-Colu a Snickers z e, predajných e, strojov a zdravšie potraviny sa tam dostávajú len veľmi pomaly. Tu v kantíne napríklad uh, zaplatíte menej za hranolky ako za zeleninu, ktorú si kupujete na váhu. Čiže aj tu v parlamente by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako takéto veci riešime. My by sme mali byť príkladom, eh, keď chceme ostatných vzdelávať. Ďakujem, pán Torvald. Ďakujem, pani predsedníčka. Už ste sa dozvedeli asi dve veci z tejto diskusie. Politici sa musia držať eh, rečníckých časov, lebo vždy ho rozprávajú príliš dlho. A ako ste už počuli od nášho priateľa Basa, e, kampaň, predvolebná kampaň sa už začala. Táto téma je veľmi komplikovaná. Ja keď si otvorím finské noviny v dnešnej dobe, tak nájdem tam, e, vidím tam ľudí môjho veku, ktorí umierajú a zamýšľam sa nad tým, prečo niektorí žijú dlhšie, niektorí kratšie. To nemá iba zdravotné dôvody, môžu to byť sociálne dôvody, rôzne. Ja mám pocit, že ešte stále je moje myslenie mm, celkom jasné. Asi za to vďačím DNA, ktorú som zdedil od mojej matky. A my všetci by sme mali sa zamyslieť nad tým, ako pomôcť ľuďom, ktorí majú horšie genetické predpoklady, ako im umožniť um, žiť nejakým životným štýlom, ktorým dá uh, dlhší život, Musia sa naučiť, čo jesť, čo nejesť a tým samozrejme sa dostávame k problematike cukru. Nie všetky formy cukru sú tak škodlivé ako tie, ktoré nachádzate v sladených nápojoch. Napríklad potrebujeme určitú formu cukru a určité množstvo cukru, Ak sa sem vrátime po voľbách a ak Bas bude znova zvolený, možno nájdeme riešenie na túto vašu problematiku, ale vyčerpal som rečnícky čas. Ďakujem a teraz pán Belet. Ďakujem za to, že ste prišli s týmito vynikajúcimi nápadmi. Súhlasím s Kristofom, ako riešiť obezitu. Toto musí patriť k našim prioritám. To musí byť Mm, absolútnou jednotkou na zozname našich priorít. Ale ako povedal Kristof, my nechceme zakazovať alebo príliš regulovať alebo poučovať mladých ľudí. E, mladým ľuďom sa nepáči takéto poučovanie. Nemali by sme teda príliš regulovať, ale skôr um, E, robiť kampane, aké napríklad robila Michelle Obama v USA. Ona bola veľkou ambasádorkou kampane proti obezite a naozaj mala veľa úspechov s týmto, dobre to fungovalo. Takže e, nie poučovať, e, nemali by sme iba rozdávať nejaké poučky, ale mali by sme sa ľudí snažiť lepšie vzdelávať. A e, elektronické zdravotníctvo, mm, toto sme mali, pani predsednička, na stole včera. Máme tu novú správu o cezhraničnej elektronickej zdravotníckej starostlivosti. E-health patrí k hlavným zložkám tejto správy. Spolu s Petrom Lízem a s ďalšími máme za cieľ vytvoriť e, samostatný, dobre finančne vybavený zdravotnícky e, program v nasledujúcom rozpočtovom období a e-health by mal patriť k e, prioritám tejto časti a okrem toho samozrejme ešte boj proti rakovine. 27 členských štátov musí spoločne investovať do výskumu a vývoja, ktorý sa zaoberá rakovinou. A dôležitým pilierom tohto programu je elektronické zdravotníctvo. Ďakujem. Vivien, dostala si veľa pripomienok. A ja ešte dodám, eh, urobila si si prieskum o tej dani na cukor, pretože vieme, že sú produkty, e, respektíve e, pre, robil si prieskum, či takáto daň na cukor by bola e, efektívna, pretože sú potraviny, ktoré sú, dajme tomu, drahé, ale napriek tomu sa tým nebojuje proti obezite ľudí. Spojené kráľovstvo tento rok zaviedlo daň na cukor. A pokiaľ ide o ceny a menší predaj určitých mm, produktov, e, chcem poznamenať, že asi došlo k nedorozumeniu, pretože ja sa tiež domnievam, že ehm, semaforové označovanie alebo zdaňovanie cukru, to je príliš zjednodušujúce opatrenie. Mali by sme pozitívne a nie negatívne motivovať ľudí, ale vždy všade chýbajú peniaze. A existujú produkty, ktoré sú plné, preplnené cukrom, sú tak nezdravé, tak výnimočne nezdravé, že napriek tomu by to bolo dobré, keby sa takýto produkt zdanil, a e, na základe toho by sa zarobili peniaze, ktoré by mohli ísť do týchto fondov. Preto ja nie som plne proti daní na cukor. A o mojej prvej myšlienke sa takisto diskutovalo na EIE. E. O, týkalo sa to športu. Um, každý cez e, svoju spoločnosť, e, kde pracuje, by e, mal dostať nejaký prístup k športu a nikto nereagoval na túto myšlienku a tento prvý nápad by bol dobrým nápadom pre kampaň. Mnohé kampane EÚ sa venujú obezite detí, ale takisto obezita dospelých je veľkým problémom. Ja, keď napríklad praxujem u všeobecného lekára, vidím mnohých ľudí, ktorí prichádzajú s bolestiami chrbta. E, to je jedna z najrozšírenejších diagnóz a dôsled, dôvodom je najmä sedavý spôsob života, nedostatok pohybu. Takže prečo nezdaniť takéto produkty? E, na základe toho by mohli plínuť do rozpočtov peniaze, pretože peniaze chýbajú všade. Ďakujem, veľmi oceňujeme vaše nápady a myšlienky. a dotácia pracovísk, aby mohli mm, tam ľudia mať nejaké možnosti športovať, to tam nezazneli reakcie, ale je to zaujímavé. Je to zaujímavá myšlienka a môžeme sa na ňu pozrieť Ešte chcete zareagovať na pána Lízeho? Nech sa páči. Pán Líze, váš komentár bol veľmi zaujímavý podľa mňa. Ja som Nemka, takže máme už objasnené naše štátne príslušnosti. Prečo v Nemecku práve je taký odpor proti telemedicíne a elektronickému zdravotníctvu? Najmä starší lekári sú proti. To zažívam aj ja veľmi často a problémom podľa mňa je, že ľudia pracujú s rutinnými pracovnými metódami a nechcú meniť svoju rutinu a Nemci takisto sú veľmi kritickí o, k nedostatočnej ochrane osobných údajov a aj z toho vyplýva strach mnohých. Ja si myslím, že generácia baby boomerov toto určite respektíve naša generácia bude musieť tento prístup baby boomerov um, jednoznačne zmeniť. Um, mnohí vidieckí lekári teraz odchádzajú do dôchodku, naša generácia je oveľa mobilnejšia a do mladých lekárov by teraz bolo potrebné investovať. V vidieckom priestore existuje teraz aj veľa iniciatív, pre telemedicínu a preto som aj navrhla túto aplikáciu, ktorá by mohla byť vyvinutá e, ruka v ruke e, so e, európskou jednotnou zdravotnou dokumentáciou. A na ďalšom podujatí EIE sa možno nájde niekto, kto sa vyzná v informatike viac ako ja a možno by sa našiel aj investor, ktorý by mal záujem uh, E, investovať do takejto aplikácie. Takže bolo by zaujímavé podľa mňa mať toto na pamäti aj e, v budúcnosti. Ďakujem a teraz sa budeme e, venovať téme odpad. Toto ovplyvňuje všetkých, mladých aj starých. Náš výbor sa venuje legislatíve o hospodárení s odpadom, o obohovej ekonomike. Snažíme sa redukovať odpad rôznymi legislatívnymi mm, návrhmi. Naši mladí ľudia sa zamýšľali nad tým, ako zredukovať odpad z potravín, ako e, eliminovať používanie e, plastu, ktorý sa dostáva potom ako odpad do oceánov znovu použiteľné obaly alebo zdaňovanie plastov na jedno použitie, vám sa páči zdaňovanie, ale takisto aj e, zákaz plastových obalov a podpora e, zero waste spoločnosti. Takže teraz e, máte slovo Jade a môžete nám povedať niečo o tom, ako chcete redukovať odpady z plastov. E, takže ja navrhujem tri opatrenia, ktoré by mala Európska únia e, schváliť, pokiaľ ide o redukciu odpadov z potravín. Teda je potrebné re- revidovať e, pravidlá pre minimálnu trvanlivosť produktov. Malo by to reálne odrážať, ako dlho vydrží potravina a takisto by to mala byť aj zákonná povinnosť pre supermarkety. Svetová organizácia FAO hovorí o tom, že 65 odpadov z potravín pochádza od spotrebiteľa. Často sa vyhadzajú potraviny, ktoré majú určitý dátum expirácie, ale tá potravina ešte nie je zlá. A takisto sa ukazuje, že spotrebiteľ si často neuvedomuje, aký je rozdiel medzi minimálnou trvanlivosťou a maximálnym dátumom spotreby e, potraviny. Viaceré štúdie ukazujú, že spotrebiteľ si neuvodomuje plne, aký význam e, majú tieto dva dátumy, aký je medzi nimi rozdiel. A preto ja navrhujem prepracovať legislatívu o označovaní, mm, aby sa tam dalo radšej v úvodzovkách um, spotrebovať do, ale aby tam bola aj poznámka, že aj po tomto dátume tá potravina môže byť ešte vhodná, aby ľudia nevyhadzovali konzumovateľné potraviny. Tieto dátumy takisto e, nepoužívajú všetci spracovatelia a distribútory rovnakým spôsobom a preto musíme e, vytvoriť technické nástroje na to, aby prevádzkovateľia potravinového sektora mohli rovnakým spôsobom označovať všetky e, potravinové produkty týmito dvoma dátumami. A pokiaľ ide o potravinové dary, vo Francúzsku máme zákon z roku 2016. Supermarkety musia podpísať dohovory s neziskovými organizáciami a týmto potom dávajú potraviny, ktoré inak by boli e, vyhodené. Takáto legislatíva by mala existovať povinne v každom členskom štáte a to by umožnilo lepšie riešiť plýtvanie potravinami, ale takisto by sme tým um, uľahčili a zjednoduš- prispeli k riešeniu problému chudoby v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem za... Skúste odprezentovať aj tú druhú myšlienku a potom zareagujeme na obidve z nich. Ďakujem. Moja druhá myšlienka sa týka zníženia objemu plastov v obehu. Vážení poslanci eh, Európskeho parlamentu, navrhujem tri opatrenia spoločné zálohovacie systémy pre plastové flaše, po druhé vytvorenie platformy pre ekologických operátorov a e, po tretie systém nákupu plastov. Čiže e, je potrebné. E, máme legislatívu z oktobra, ale to, to je síce veľký krok vpred, ale ešte stále tu nie je kompletný zákaz plastových obalov a preto je potrebné, týmto návrhom samozrejme budem odporovať, niektorým z vás, pretože vidím, že držíte aj v rukách e, plastové flaše, zákaz e, všetkých, e, všetkých plastových fliaž, ich výroby a obeh sklenených fliaž. V Nemecku, keď si spotrebiteľ kúpi sklenenú flašu, tak zaplatí zálohu a potom ju dostane späť, keď odovzdá flašu do stroja automatizovaného. Takisto hviezdičkami by sme mali označovať všetky udržateľné, udržateľné podniky, ktoré um, redukujú svoju spotrebu plastu. Na to by mohla existovať e, aplikácia mobilná, e, v ktorej by spotrebitelia videli všetky tieto označené spoločnosti a podľa toho by mohli e, sa rozhodovať, kde niečo kúpia. A E, po tretie, nestačí niekedy rešpektovať e, životné prostredie. Samozrejme, e, nekonzumujem meso, nepoužívam plastové tašky, keď idem na nákup, presúvam sa verejnou dopravou, ale jednu vec nemôžem zmeniť. To, čo nachádzam vo väčšine supermarketov, nemám možnosť nakupovať nebalené potraviny, bez toho, aby to už bolo predtým zabalené v nejakom plastovom obale. A toto poškodzuje veľmi životné prostredie a preto navrhujem zdaňovanie podnikov, ktoré používajú plastové obaly tam, kde nie sú nevyhnutné. Je potrebné znevýhodniť takéto balené produkty, pretože ten istý produkt často môže byť e, zabalený e, iným materiálom alebo nebalený a Európska únia musí takisto zdaňovať znečisťovateľov a mala by zvýhodňovať daňovo práve tých, ktorí e, sa snažia vyhnúť tomu, aby používali plasty. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcel vyzvať kolegyňa a kolegov, aby sa reagovali na tieto dve myšlienky. My eh, samozrejme asi k tejto veci budeme chcieť povedať veľa, pretože o týchto záležitostiach už parlament rokoval a zaradili do viacerých stanovísk, ktoré schvaloval. Každopádne teraz dostane ako prvý slovo pán Hansen. Ďakujem za veľmi zaujímavú prezentáciu. Ja budem hovoriť o tom aspekte odpadov, plastových odpadov. Vy ste veľmi dobre povedali, že v oktobri Európsky parlament odhlasoval stratégiu pre redukciu používania plastových obalov na jedno použitie v prípadoch, ak existujú alternatívy. My sme tu čelili veľkým, veľkému odporu e, lobistických skupín, ktoré, ktoré nám hovoria, že napríklad perlivá voda e, neostane perlivou, ak napríklad nebude zabalená v plastovej flaše s určitým uzáverom. Mnohé veci nám hovorili, ale podľa mňa vždy existuje riešenie. A jeden pozmeňovací návrh, schválený na plenárke, hovoril, že členské štáty musia povinne e, redukovať o 50 spotrebu jednorázového plastu to najskôr výbor Envy zamietol, ale na plenárke to prešlo. A takisto cieľ zberu 90 plastových fliaž e, tam bol zaradený. Je to teda na dobrej ceste, ale e, je ešte treba myslieť aj na to, že v legislatíve budeme mať revíznu doložku, ktorou sa budú dať tie ciele ešte potom navýšiť neskôr. Ďalšia vec, používanie plastových sáčkov. Máme európsku stratégiu, ale ešte stále v každom členskom štáte máme veľmi odlišné čísla spotreby týchto plastových sáčkov. Nejde iba o, o balenie potravín, ale aj prepravu tých potravín. Existujú alternatívy a je potrebné ich používať. Vy ste spomenuli európsky zálohovací systém. Ja som z malého štátu Luxemburgu, Luxemburska a ja to podporujem, ale tu máme veľký problém s veľkými reťazcami, ako je Coca-Cola napríklad. Luxemburská Coca-Cola napríklad je dovážená z Holandska. A keď prejdete do Trev, e, eh, tak tam už si kúpite e, Coca-Colu dovezenú z Nemecka. A toto je treba doriešiť ešte, keď chceme ten európsky zálohovací systém. My sme e, plne na vašej strane a podporujeme vaše myšlienky. Ďakujem. Ďakujem pani Boylen. Tak nečakala som, že tak skoro dostanem <laughs> slovo, ospravedlňujem sa. Pozerám sa do poznámok. Ja chcem zareagovať na to, čo Eh, tu odznelo k plastom. Tam chcem samozrejme privítať eh, príspevok eh, jedného z tieňových spravodajcov o spise o plastoch na jedno použitie, ktorý dnes ide do trialógu. A ja si myslím, že je veľmi zaujímavé, že tu vidno obrovský lobbying zo strany firiem. Toto je téma, ktorá vyvolala veľký zájem lobbystov, pretože je tu snaha trestať tých, ktorí plasty vyrábajú, než eh, je, postihovať jednotlivcov, ktorí môžu 100% zmeniť svoje zvyky, ale ani, ani keby to urobili, tak to nepomôže, pretože sú tu výrobcovia, ktorí zodpovedajú za to, že sa nielen, že sa tam tie plasty vyrábajú, ale Eh, my si myslíme, že by mali byť zodpovední aj za, za likvidáciu a to je tá kontroverznejšia časť tohto spisu a tu práve vidíme obrovský odpor, najmä v skupine EPP, kde eh, je odpor proti princípu, že výrobca plastov platí za ich likvidáciu, takže by sme chceli, aby ste sa kontaktovali, takže by sme boli, aby ste sa kontaktovali so svojimi, so svojim europoslancom alebo europoslancami, aby eh, zapôsobili aj oni v tejto téme plastov na jedno použitie. tu chcem ďalej povedať, že E- Európsky parlament rozšíril túto snahu Eh, proti eh, plastom na jedno použitie aj na ohorky od cigaret. Teda to je eh, druhá, druhý najväčší odpadok alebo typ odpadku na plážach a, a znova tu spoločnosti, ktoré vyrábajú plastové filtre do cigariet, tak aby boli zodpovedné nielen za to, že ich vyrobia a posunú spotrebiteľom, aby sa starali troška aj o likvidáciu tohto typu odpadu zo životného prostredia. A tu je otázka, čo sa deje na úrovni členských špát, štátov. Tu absolútne súhlasím s vami v otázke zálohovaného, zálohovaného recyklovaných obalov, ale treba nejakým spôsobom ľudí príjmeť, aby zmenili svoje spotrebiteľské zvyky. To znamená, áno, treba e, nastaviť aj e, e, tú, tú motiváciu, aj nejaký trest, trest ale otázka toho, ak e, nepod, nezatlačíme aj na tú stranu korporácií, tak je veľmi ťažké, aby spotrebitelia e, celú túto zmenu nesli na vlastný pleciach. Takže e, je potrebné, aby infraštruktúra umožnila jednotlivcom zmeniť svoj životný štýl. No vzhľadom k tomu, že to, teda, ako sme povedali predtým, my sme v týchto vašich témach už odviedli veľa práce e, na pôde Európskeho parlamentu. Je pravdou, že pokiaľ ide o plasty, respektíve plastový odpad v oceánoch, to je jedna z priorít tohto parlamentu a chcem, aby ste vedeli, že e, kvôli tomu, že sme proti, proti plastovým odpadom, neznamená, že sme proti plastom ako takým, pretože my môžeme zavádzať opatrenia ekologické konštrukcie dizajnu, Eh, osobitného zberu alebo triedeného zberu plastov, opätovného použitia týchto materiálov. To je pozitívna stránka veci. Tie plasty sú materiálom, ktorý má svoje využitie, čiže eh, keď hovoríme o tých bitkách, ktoré sa snažíme vybojovať, tak jedna z, jeden, jedno z opatrení, ktoré sa snažíme v, v Európskom parlamente presadiť, je, eh, aby viečka z flašiek boli pripojené k tej flaške, pretože práve tieto tieto vrchnáčiky sú veľkým problémom v, z hľadiska množstva v oceánskom odpade, čiže um, my žiaľ e, na budúci rok e, budeme nahradení pravdepodobne novou kohortou parlament, e, parlamentných poslancov, takže dúfame, že tu bude určitá kontinuita. Každopádne toľko k plastovým odpadom. My máme vo výbore aj prác, alebo prebieha, prebieha tu práca na veľmi dôležitej téme. Viacerí z mojich kolegyň a kolegov už eh, na týchto veciach odvedli mnoho práce. Ja si myslím, že aj váš návrh je jednou z týchto vecí, ktorú sme prerokovali, má eh, pretavila sa, pretavila sa do formy eh, uznesení, takže určite je tu záujem to riešiť a myslím, že aj členské štáty majú záujem. Každopádne mám ešte jednu rečničku, pani Kadenbach. Ďakujem za prezentáciu. Myslím si, že ďalšia generácia um, má naozaj hlboké povedomie o tom, ako zaobchádzame so zdrojmi. Súhlasím s predrečníčkou, ide o to, na čo materiály využívame. Napríklad otázka dopravy. Ak ja používam plast alebo eh, sklo. Keď sa rozhodujem, čo použiť, musím zvážiť aj hmotnosť. Eh, eh, sklo je oveľa ťažšie a to ovplyvňuje potom dopravu. Má to takisto svoje dôvody, prečo sa tekutiny balia do plastu. To sme hovorili aj v súvislosti s pitnou vodou. Chceme, aby vo verejných priestranstvách, v nákupných centrách, v kinách a tak ďalej bol prístup k tečúcej pitnej vode, aby nebolo potrebné na mieste si kupovať nápoj, či už v plastovej alebo nejakej inej flaši. No a potom, ako zaobchádzať s vodou? Porcelánové e, šálky napríklad musia po použití e, byť e, umité. A e, musíme sa zamyslieť nad otázkou, či máme dostatok vody na umývanie. Potom hygiena. Napríklad v nemocniciach má zmysel používať jednorazové produkty. Toto sú rôzne aspekty tejto úlohy toto musíme spoločne riešiť v budúcnosti. Nemali by sme oslavovať niektoré produkty a iné zavrhovať. Musíme sa pozrieť na to, aký produkt v akej oblasti dáva zmysel, aký, je vhod, aký produkt je vhodný pre ktorú oblasť. Čiže nemôžeme byť e, za alebo proti plastom, alebo za sklo a proti e, plastom napríklad e, v každom prípade Mali by sme to zvážiť vždy podľa kontextu, nemali by sme prestreliť s legislatívou, pretože napríklad, keď budeme transportovať ťažké sklo, tak vyprodukujeme viac emisí, čo zasa prispieva k, ku klimatickým zmenám. Ehm, sklo sa musí zasa vymývať, e, na to sa používa veľa vody, zdrojov a tak ďalej. To všetko je treba zvážiť. Ďakujem pekne, pani Kaneba, A teraz dáme priestor na vašu odpoveď. Len chvíľku, ak chcete niečo dodať, môžete. Ja len to chcem doplniť. E, pozor na to, aby sme sa nezamerali len na environmentálnu politiku, ale aby sme aj v iných politických oblastiach robili našu prácu. Napríklad dnes ráno sme tu mali stanovisko o politike susedstva a e, pomoc, e, teda, e, kde bola pani spravodajkyňa, ja som bol zodpovedný za EPP a tam sme požadovali o 2, o 2 miliardy viac, aby sme mohli čeliť globálnym výzvam. K tomu samozrejme patrí klimatické zmeny a boj proti klimatickým zmenám, ale aj iné znečisťovanie životného prostredia, ako napríklad ehm, znečisťovanie morí e, plastami a bohužiaľ ehm, tam e, sme, sa nám nepodarilo získať väčšinu, mali sme 26 za, 26 proti, jeden sa zdržal, takže bohužiaľ kvôli tomu nedostaneme tie 2 miliardy, to je len no, doplnenie, ale naozaj vo všetkých politických oblastiach musíme e, konať a len v oblasti politiky o životného prostredia. Ďakujem veľmi pekne, pán Hansen, a teraz e, dám slovo vám. Ďakujem, pani predsednička. Je to nešťastné, že toto opatrenie nebolo prijaté, najmä keď ide o ochranu e, životného prostredia pre budúce generácie. Chcem najskôr zdôrazniť, že áno, je pravda, že si musíme položiť otázku, prečo používame plastový materiál. Ja nechcem zavrhnúť všetky plasty. Vieme, že plasty e, revo- priniesli revolúciu v našom živote. Je to dôležitý materiál, ale ťažko sa recykluje. A preto napríklad niekedy fľaše sú nerecyklovateľné a predstavujú majú iba jednu časť, ktorá je recyklovateľná a je veľmi ťažké oddeliť túto recyklovateľnú časť od zvyšku a preto si myslím, že je potrebné zakázať plast tam, kde je možné využiť iný materiál. Musíme sa trošku pozrieť na výskum. Je potrebné hľadať nové materiály. Je pravdou napríklad, že eh, náklady prepravy plastu sú menšie ako e, náklady na prepravu skla, ale sklo je oveľa ekologickejšie, môže, môže byť použité až 50 krát. Sklo sa nevyrába z ropy. A preto si myslím, že tam, kde môžeme e, použiť e, sklenenú flašu, i keď je ťažšia, tak je vždy lepšie v takom prípade zakázať plastovú fľašu. Prednosť by mala mať sklenená fľaša. Pokiaľ ide o zálohovací systém, ďakujeme za vaše komentáre. Myslíme si, že voda by mala byť e, k dispozícii všade, v každom meste EÚ. E My sme cestovali po rôznych mestách a vždy som e, zo sebou brala moju e, znovu použiteľnú fľašu na vodu, ale niekedy je naozaj ťažké nájsť ten zdroj pitnej vody, aby som si mohla naplniť fľašu. Čiže áno, Európska únia by určite mala tu vyviať tlak. Domnievam sa, že lobistické skupiny sú skutočnou prekážkou a tu je potrebné investovať do vzdelávania, pretože vieme, že každý priemyselný systém reaguje na potreby trhu. A ak teda budeme deti od detstva vzdelávať, že je potrebné uprednostňovať určité produkty pred inými, tak to hneď vyšle signál e, ekonomike a tým môžeme takisto pomôcť tej obehovej ekonomike, aby sa konečne vytvorila. Uh, ja ti ďakujem tiež. E, teraz naša posledná téma, udržateľné, udržateľné života, e, otázky ako napríklad verejné Eh, vodovodné kohútiky, eh, zelené strechy, eh, zelená infraštruktúra v mestách, podpora podnikateľského ducha v oblasti čistých energií a postupné upustenie od využívania uhlia a ostatných fosilných palív z dlhodobého hľadiska. Všetky tieto myšlienky boli veľmi populárne počas tejto aktivity. A ja my tu máme dnes Anna Mariu Renner, ktorá bude prezentovať myšlienky udržateľných miest a ekologického občianstva a životného štýlu. Máte teraz priestor na obidve tieto vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. E, v prvom rade by som vám všetkým chcela poďakovať za čas a za ochotu vypočuť si naše návrhy, ktoré všetky vychádzajú z vynikajúcich a krásnych myšlienok správy aj EIE. A ja som veľmi rada, že teraz môžem odprezentovať dve z týchto myšlienok. V prvom rade by som chcela odprezentovať myšlienku Európy, ktorá prevezme e, e, pionierskú úlohu v oblasti e, udržateľných miest, nulovej dopravy a čistej, čistého vzduchu pre všetkých občanov. A ja by som sa chcela um, podeliť s myšlienkou o to, aby hlavné mesta alebo mesta Európy dostali priestor na to, aby politicky, technicky a finančne e, sa mohli stať modernými mestami vo svojich krajinách. A zároveň e, strikt, prísnejší regulačný rámec v Európskej únie je potrebný na to, aby sme potlačili tie mesta správnym smerom. A e, ja si myslím, že, bez, že, že uhlíkaté vozidla by, mala byť vytlač, by mali vytlačené v cen, z centier miest, aby Um, mesta mohli nasadiť eh, emisné pohodlné dopravné systémy a eh, je potrebné, aby všetky služby boli k dispozícii dostatočne teda v vzdialenosti, ktorá sa dá prejsť peši a tu je treba rozvinúť aj verejné dopravné systémy výskum v uplynulých e, rokoch e, viedol k, úspešnej, k úspešnému ukázaniu k úspešnému preukázaniu prepravných modelov na, na báze obnoviteľných zdrojov energii britská firma Biobas, ktorá, toto sú autobusy, ktoré fungujú len na plyn z odpadu, je vynikajúcim príkladom. V Európskej únii treba zvýšiť dotácie pre udržateľné mesta tak, aby mali by mohli využívať zelené technológie. Príkladom je taký, tohoto je program Urbect. Ak si zoberieme príklad Aten, to je mesto, kde ja žijem, tak toto je preplnené mesto, ktoré má obrovský problém s kvalitou vzdušia a navyše je veľmi nebezpečné, či už pre um, cyklistov alebo pre peších a pritom my občania sme e, tou krvou týchto miest a dúfam, že sa už nemusíme spoliehať na mesta. V prípade mobility ide o to, aby ľudia dostali alternatívu, ktorá je dostatočne pohodlná a realizovateľná. Dobre, teraz k tej druhej časti myšlienky. Tu som bola požiadaná, aby som hovorila o vzdelávaní v oblasti udržateľného rozvoja klímy. A táto druhá, tá, tá druhá vízia lepšej Európy, ktorú by som vám chcela odprezentovať, Európa, ktorá bude stimulovať svoje vzdelávacie inštitúcie, aby sa stali lídrami v oblasti ekologického vzdelávania. V prvom rade potrebuje modernizáciu eh, vzdelávacích eh, plánov škola. Eh, tu je potrebné, aby um, aby boli navrhnuté nové, aby, aby vznikol nový predmet, ktorý sa bude zaoberať ochranou životného prostredia a klimatickou zmenou. A to treba navrhnúť tak, aby v každom členskom štáte boli, e, bol implementovaný tak, aby e, zahrňal polovicu teórie a polovicu praxe. Ďalej Európa by mala dať priestor pre svoje vzdelávacie inštitúcie, teda finančne aj prostredníctvom rôznych nástrojov, aby e, si napríklad zriadili inštalácie vyrábajúce obnoviteľnú energiu. V Grécku školy napríklad sú zavreté 2,5 mesiaca každé leto, ale majú priestory na solárne inštalácie. E, toto by mohlo znížiť napríklad e, energetickú chudobu. Ďalej inštalácie obnoviteľných energií by mohli e, dať k dispozícii priestor na učenie pre študentov, ktorí by sa takto naučili vlastne praxia. Po tretie, Európa musí zvýšiť množstvo jedál, ktoré sú organické a vypestované lokálne vo svojich vzdelávacích inštitúciách. ja navrhujem, aby do roku 2025 e, boli e, bolo nariadené, aby každý týždeň e, v predškolských, školských a univerzitných zariadeniach boli minimálne dve týždenné jedla, ktoré budú na báze rastlín vypestovaných lokálne. Európa potrebuje um, podporiť, e, podobne ako to je pri e, systéme ovoce a zeleniny, e, takéto organické produkty na školách. Ďalej potrebujeme prehlbiť ekologické povedomie medzi občanmi a zlepšiť v tejto oblasti to, čo školy ponúkajú. Deti aj dospelí v celej Európe sa metodicky môžu učiť, ako tieto ekosystémy využiť na to, aby mohli žiť udržateľne. Ďakujem veľmi pekne za tieto myšlienky. E, v prvom rade pán Gizeke. Ďakujem pani predsednička, ďakujem Anna Maria za veľmi zaujímavé náhľady. Ja som tam bol na tom podujatí, mal som tam dve e, skupiny e, z môjho volebného okrsku a všetci účastníci boli veľmi ich to, na nich to zapôsobilo, takže e, mali by sme si vymieňať e, e, návrhy, ktoré sú veľmi dobré po obsahovej stránke, pokiaľ ide o udržateľné mesta. Pri udržateľnosti v Európskom parlamente vždy máme konsenzus, každý je za udržateľnosť a za udržateľný rast. V konkrétnej implementácii je potom tá otázka, či sa to robí cez zákazy, cez kvóty, keď E, e, máme tie smart city v tom inteligentnom meste, keď tam e, chcem obmedziť individuálnu mobilitu tak, že by bola vlastne auta zakázané, tak je to nesprávna cesta. Tu v Európskom parlamente sa intenzívne hovorí o otázke, či lokálnu emisiu môžem zabezpečiť tým, že sa budú používať elektrické autá. O tom treba seriózne diskutovať ak emisia, čiže to, čo znečisťuje vzduch, e, sa bude diať niekde inde, e, e, pri, na, nejakej um, um, uholnej um, fabrike, takže potom si musíme uvedomiť, že čo je naozaj udržateľné, sú tu iné možnosti zdieľanie auta uh, a, a, a tak ďalej. Potom pokiaľ ide o vzdelávanie, a osvetu tam je to veľmi zaujímavé. Aj tu som proti zákazom, ja som sám otcom troch detí, 4, 9 a 12 ročné. E, no a teraz krátko pred Vianocami keď sa pozriem, čo si želajú, podstromček, e, nový mobil, smartphone, tablet, počítač, PlayStation a všetky takéto veci, ktoré sú spojené s, so spotrebou, s konzumáciou. Máme Facebook, Instagram, niektorí kolegovia sú na Twitteri počas uh, schôdze. Čo sa tohto týka, uh, nové médiá, tak spotrebujeme stále viac. No a tam je tá zaujímavá otázka, uh, spomenula si Veggie Day, niektorí kolegovia, už s tým začali v Nemecku, e, čo bolo e, e, vnímané ako zákaz. Čiže ako udržateľne budeme zaobchádzať s novými médiami. Čiže vieš si predstaviť aj deň bez smartfónu. To je zaujímavá diskusia. Navrhla si dva veggie days, čiže či by si navrhla dva dní bez smartfónov svojim eh, mladým priateľom, či by si im to tu dneska verejne takto odporúčila. Ďakujem veľmi pekne. A europoslancom. Thank you, Mr. Hansen. Pán Hansen. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Anna Maria, za tvoju zaujímavú prezentáciu. Spomenula si problém eh, eh, zlej kvality ovzdušia vo viacerých európskych mestách. Európska komisia spustila Eh, postup eh, porušovania zákonov proti Luxembursku, eh, to je moje mesto, za to, že nedodržala stanovené úrovne NO2, pretože verejná doprava je zastaralá a viacerí ľudia prichádzajú do Luxemburska každý deň autom. A keď vidím v Luxembursku, v meste, ale aj v Bruseli tie autá, tak vidíte, že v každom aute sedí len jeden človek. Čiže keby, keby by sme mohli napríklad vytvoriť niečo, že máte priority, máte prioritné pruhy, keď e, e, v aute sedí viac ako jedna osoba, tak toto by bolo riešenie a to by signifikantne znížilo používanie aut. Spomenuli ste, že vy žijete v Atenách. Samozrejme, Atény, tam je prístav a je tam veľa Mhm. prichádza tam teda veľa tovaru, ale aj veľa turistov loďou a tie veľké lode, to je obrovské znečisťovanie alebo zdroj znečistenia, čiže toto by ste mohli zahrnúť, pretože aj v niektorých belgických mestách, v Antwerpách napríklad som počul, že v dôsledku, áno, je to veľmi veľký problém, takže toto musíme tiež zohľadniť, no a potom kolega Jan Skizik e, to spomenul, imobilitu. No a ak chceme všetko nahradiť elektrickými autami, tak budeme mať problém, odkiaľ príde energia, buď to bude uhlie, ale aj jadrová energetika, pretože nie sme ešte 100% mm, ekologická energia, čiže e, musíme sa pozrieť aj na alternatívu elektrická mobilita, pretože batérie e, sú e, vyrobené z kobaltu, z niklu Čiže musíte ísť e, e, ťažiť e, tieto látky, takže musíme naozaj zvážiť alternatívy, napríklad vodík, ale sú aj iné riešenia, ktoré sa nepresadzujú politicky dostatočne. A v správe, ktorá bola prijatá v parlamente, tak tam preferujeme e, imobilitu a e, trošku e, e, nevenujeme pozornosť iným zdrojom energie a e, nesmieme byť e, v tomto ako keby krátkozraký, ale musíme brať do úvahy aj tú e, dlhodobejšiu perspektívu. Ďakujem, pani Kadenbach. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za váš návrh a za vaše nápady. Viem si predstaviť, bola som v Atenách a tam som to zažila to znečistenie. Ale vo Viedni máme podobnú situáciu, možno, že nie dym, ale máme tam smog, ale máme tam zápchy e, e, z Dolného Rakúska a potom e, večer opačným smerom a spoločne s inou mobilitou vždy musíme zvážiť, ako sa u nás vyvíja vidiek, ako e, sa deje mobilita na vidieku, ale aj čo poskytujeme, ponúkame ľuďom a tam je tam štrukturálna politika a kohezná politika dôležitý faktor, e, ktorý nemôžeme vnímať e, nezávisle od energetickej politiky. Musíme zabezpečiť, aby aj vo vidieku, respektíve v Grécku, aj na ostrovoch boli také pomery pre bývanie, aby ľudia nemuseli každodenne e, cestovať do hlavných miest, do metropol. Musíme zabezpečiť, aby e, zaujímavé priemyselné oblasti, podniky, aby boli vybavené e, širokopásmovými vybaveniami aj v oblasti vidieka, aby sa nám podarilo udržať ľudí v týchto regiónoch, pretože tam budú mať školy, nemocnice a iné zariadenia. Čiže toto je Eh, čosi, čo musíme zvážiť v rámci mobility, lebo keď sa budeme koncentrovať len na to, aby sme zlepšili situáciu v mestách, tak eh, je to dobré pre kvalitu ovzdušia, pre kvalitu života, ale všeobecne, keď chceme vytvoriť situácie pre život, ak chcú pracovať, ak chcú mať sociálne kontakty, tak eh, keď je pre nich nevyhnutné cestovať autom, tak sme aj v v tomto smer urobili niečo nesprávne. Čiže tu vás žiadam o podporu, aby sme v budúcnosti sa zamerali aj na to, akým spôsobom môžeme vytvoriť e, vzdialenejšie oblasti, e, ktoré budú e, mať takú kvalitu, aby tam ľudia našli prácu a aby tam sa mohli zdržiavať. Ďakujem a oceňujem vaše návrhy. Pokiaľ ide o udržateľné mesta, to je čosi, E, tu sme urobili veľa práce v Európskom parlamente, prijali sme rôzne balíky, aby sme podporili tieto návrhy, aby sme mali inteligentné mesta, nie len udržateľné. To je ruka v ruke, tieto dva koncepty. A tiež e, sa mi páčil návrh podpory e, environmentálneho povedomia u občanov. Myslím si, že to je prvý krok No a učebné osnovy, aby zahraňali e, aj e, aspekty klimatických zmien a tejto veci, tak to je potrebné. Čím viac o tom budeme hovoriť, tým viac budeme zlepšovať povedomie v členských štátoch vzdelávanie, teda e, zodpovední ľudia za vzdelávanie, to by to mohli zvážiť a zahrnúť to. Ďakujem veľmi pekne, čiže teraz keby ste chceli zareagovať na komentáre, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem aj za vaše reakcie. Aby som začala, chcem zdôrazniť, že máme len 12 rokov, aby sme zachránili našu klibu, čiže akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa urobí v EÚ, bude mať dopad na celý svet. Keď si zoberieme e, e, novú e, správu IPCC o globálnom oteplovaní, o čom ste diskutovali včera, mali ste to na programe, správa ukazuje eh, zvyšovanie eh, skleníkových plynov, že to bude potrebné vo všetkých sektorov spoločnosti a ekonomiky, keď to eh, prenesieme do sektoru mobility a dopravy, o čom sa intenzívne diskutovalo na podujatí European Youth. Preto som sa o to chcela podeliť, o tieto návrhy. Tak je jasné, že musíme urobiť veľké zmeny v rámci celej Európy. Napríklad hovorili sme o zákazoch. Ja si myslím, že výroba a, eh, a eh, nafty teda, eh, a hybridných aut, toto sa musí zlepšiť v budúcich desiatich rokoch. Investície sa musia preniesť do obnoviteľných zdrojov. Výzvu, ktoré máme na, na bližších 12 rokov je veľká, ale zároveň je to pozitívna zmena a to je to, čo chcem zdôrazniť, že všetky zmeny, ktoré urobíme, nám vytvárajú zároveň lepší život. Čiže možno hovoríme o nejakých zákazoch, ale konečný výsledok nebude len teda, že obmedzíme eh, globálne oteplovanie na 1,5 stupňa, ale aj eh, čistejšie ovzdušie, ochrana eh, našich ekosystémov a vo všeobecnosti ekologickejšie e, mestské centra a tak ďalej. Čiže chcem sa koncentrovať na pozitívnu na pozitívne aspekty, že všetky zmeny, ktoré urobíme, budú mať pozitívny dopad, čiže nemusíme hovoriť o zákazoch, nemusíme hovoriť prepačte. Len som chcela ešte raz zdôrazniť, ako ste povedali, pani predsednička, Európska únia už e, urobila veľa výskumu, pokiaľ ide o udržateľné a inteligentné mesta, ale chcela by som, aby sa to prenieslo do reality. Keď si zoberieme Ateny, tak e, e, jedna z inovatív, inovačných cien EÚ pre mesta. Tešia ma tie socioekonomické zmeny, pokiaľ ide o udržateľný rozvoj a životné prostredie, tak to bolo vynechané. Čiže chcela by som vidieť striktnejší mm, regulačný rámec EÚ, ale zároveň viac e, podpory pre tieto mesta, pretože keď už máme vlastne výskum, máme znalosti a máme technológie, e, ktoré nie sú dokonalé, tak by sme sa nemali obávať urobiť kroky dopredu a tým pádom Európska únia bude veľkým lídrom pri e, ochrane životného prostredia a ja ako Európanka na poli Grékyňa, na poli Nemka, ja chcem vidieť, aby sme viedli klimatické opatrenia a udržateľnosť, aby sme ukázali iným národom, čo môžeme urobiť ako Európska únia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Anna Maria. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem eh, poslancom. Aha, to bolo zaujímavé, pretože eh, myslím si, že toto by nemala byť priorita ako eh, redukcia živočíšnych výrobkov a zákaz fosílnych palív. Toto by nemalo byť čosi, o čom diskutujeme, ale teda mali by sa o tom diskutovať, ale nemalo by to byť prioritou, pokiaľ ide o deň bez smartfónov, čiže ja by som sa rada koncentrovala na iné priority. Ďakujem. Takže nikdy neviete, kedy e, tie návrhy, ktoré tu zaznejú, sa objavia v ďalšej legislatíve, v nariadení. Ehm, takže e, sledujte našu prácu v tomto výbere, pretože je to živá výmena názorov a vždy skúmame e, nové návrhy, ktoré sú prospešné pre občanov a budúcu generáciu. Ďakujem veľmi pekne za, za vašu účasť e, na našom podujatí. Ďakujem e, poslancom a mm, uvidíme sa pri budúcej diskusii na budúce. Ďakujem veľmi pekne.